v rámci politického dialogu s Čínou. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, pán komisár. Dostala som 6 e, navrhov e, na uznesenie na ukončenie tejto rozpravy. E, Rozprava je ukončená, hlasovanie sa bude konať po ukončení celkovej rozpravy. Ďalším bodom programu je Barma a realizácia priebeh voľov a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície. Aung San Suu Kyi. Najprv eh, vystupí pani Dekajzer 4,5 minúty. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekedy sú aj dobré správy eh, štvrtok po obede. Takže naozaj chcem, aby sme si všetci pripomenuli tie eh, emócie, keď sme v televízii sa dozvedeli o oslobodení Ansang Suu Kyi a my sme naozaj mali mimoriadne väzby s touto vynimočnou ženou. Ona získala jednu z, prvej, z prvých sacharorových e, cien a bolo to v 90. roku a 15 e, rokov svojho života strávila za mrežami. E, predstavuje symbol ženskej političky, ktorá mm, prežila v takej tvrdej krajine, ako je Barma a ostala e, slobodná a odolná. Je to vynimočné. Ale táto udalosť e, nemôže spôsobiť to, aby sme zabudli na to, že jej oslobodenie nie je ešte definitívne možno, pretože už sa to v minulosti tak stalo a posledné voľby v Barme naozaj boli fraškou, e, bola to akási e, simulácia demokracie, e, pretože pred voľbami boli schválené zákony, aby bola obmedzená sloboda prejavu a napríklad mnísi si sa nemohli zúčastniť na hlasovaní. Ešte dnes je 22 tisíc e, väzňov svedomia a Barma je čím, e, naďalej e, najhoršou diktatúrou na svete. Takže my sa obraciame na barmské úrady, aby rešpektovali práva združovania, slobody prejavu, aby oslobodili e, politických väzňov a e, my sa e, spoliehame na túto vynimočnú ženu, ktorá by mala prísť do Európskeho parlamentu, alebo ak by to nebolo možné prísť si prebrať Sacharovú cenu, tak my pôjdeme za ňou, aby presadzovala slobodu v tejto krajine. Ďakujem pekne pani Šálke na minútu. 13. novembra Menej ako týždeň predtým, než tieto voľby, ktoré nie sú celkom v poriadku, boli, dostala 21 rokov Suči za, ako domáce väzenie, pretože bola prodemokraticky mysliaca. Po tom, čo ju uvoľnili do Iránu, citujem, hovorí súti, v tej chvíli, keď som vykročila z väzenia, som si uvedomila, že som z malého väzenia vykročila do veľkého. To väzenie sa volá Irán ľudia nežijú v malých alebo veľkých väzeniach, pretože majú iné myslenie. A mali by sme podporovať slobodu myslenia všetkých občanov a mali by sme myslieť na to, aby sú ti bola v bezpečí a nesmie žiť pod dohľadom štátnych bezpečnostných služieb, ktoré jej diktujú život. Musíme tlačiť na ďalšie rozšírenie takýchto slobod pre všetkých občanov, pretože mno, v mnohých krajinách sú systematicky potlačané práve vojenská chunta v Barme pošliapáva ľudské práva. Tento mesiac, aj keď sa voľby budú konať e, ako represívne, režim ich použije ako zástierku, aby vyhlásil, že sú tieto voľby znakom demokracie. Lenže my sa musíme zaujímať o dobré, dobrú pohodu občanov, nie o to, ako čo vyzerá. Správna vláda a respekt pre ľudské práva budú lepšími vodidlami. Ďakujeme, pán Bilan. Dve minúty. Ďakujem, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pani predsednička, všetci tí, ktorí majú dojem, že tzv. voľby v Barme v novembri boli spravodlivé, nož nie, bola to iba fraška a treba to dneska tak aj označiť nie sme vôbec bližšie k demokracii v Barme. Pani e, Suti e, bola po voľbách oslobodená z domáceho väzenia, ale je ďalších 2000 politických väzňov v tejto krajine a oni nie sú ešte oslobodení. Pred pár týždňov sme dostali informáciu o tom, že barmská chunta, vojenská chunta ďalej e, blokuje ďalších 9 printových médií. Takže sloboda prejavu tam nie je zabezpečená. My sa teraz obraciame na Čínu, aby Čína e, zakročila o vzťahu s chuntou. A ja sa chcem poďakovať pánovi Buzekovi, ktorý e, pozval Ansang Suu na odovzdávanie Sacharovej ceny. Ďakujem pekne pani Loch Biller na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Zábery sú ti barmskej opozičnej líderky e, po domázom, e, domácom väzení e, sa nám vrili do pamäte. Je to osobnosť, ktorá je nejako neutrpela dlhoročnou izoláciou a net pochyb o tom, že bude ďalej bojovať za demokratické zmeny vo svojej krajine. A bude sa snažiť e, zdemokratizovať a zlepšiť problematickú ľudskoprávnu situáciu a to vítame. Ale nebude to jednoduché. Ústava, ktorá teraz po neslobodných voľbách je v platnosti, e, stavia prezidenta nad zákon a zaručuje beztresnosť e, pre predchádzajúce porušenie ľudských práv a E, to naozaj EU musí e, prudko odsúdiť. A taktiež e, sú tu ťažké porušenia ľudských práv vo vzťahu s etnickými menšinami. Často sú vyhnané z krajín, sú nutené pracovať a je tu nutený nábor detí vojakov. Musíme Taktiež zintenzívne naše úsilie v tom, aby sme dostali na našu stranu krajiny, ktoré môžu ovplyvniť Barmu, napríklad India, Čína. Musíme ich donútiť k tomu, aby naozaj e, využili tento vplyv v prospech barmského obyvateľstva. Musia e, e, splniť sluby z charty ASEAN, pretože tejto charte sa vyzývajú členské krajiny k tomu, aby zakročili proti systematickému porušovaniu ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Tavares na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už sa tu hovorilo o tom, že e, tie voľby e, boli v atmosfére zastrašenia Mnohí sa utekli do Číny, stovky tisícok utečencov a taktiež tu boli, e, e, tu hrozil ozbrojený konflikt. Oslobodenie sú ti je naozaj dobrou správou, plnou nádeje a my dúfame, že sa nám ju podarí dostať sem na pôdu Európskeho parlamentu. Ale to najdôležitejšie je e, to, že musíme oslobodiť celé obyvateľstvo a tých 2000 politických väzňov. E, tá atmosféra zastrašovania musí skončiť. E, naše úsilie nemôžeme povoliť. Musíme naozaj nezaspať na Vavrínoch treba povedať, že niektoré členské krajiny musia zaujať jasné stanovisko k porušovaniu ľudských práv, pretože e, niektoré členské krajiny obchodujú s barmou, napríklad spoločnosť, ropná spoločnosť Total, e, predstavuje to 7 príjmov barmskej chunty a pritom naďalej v EÚ hovoríme o ľudských právach. Európsky parlament tu postupuje zjednotene a ja dúfam, že členské krajiny naozaj môžu robiť to isté. Ďakujem pekne, pán posel, na minútu. Vážená pani predsednička, v mene kolegu Kény, ja sa veľmi teším e, v súvislosti s prepustením nositeľky Cacharovej ceny, ale máme minimálne 2200 ďalších politických väzňov e, v otrasných podmienkach vojenskej diktatúry. A, ako už sa povedala, celej sedí v obrovskej väznici. A musíme byť kritickí, musíme sa mať na pozore. Nide. Ide iba o kosmetickú operáciu, ale je to brutálne zmanipulované voľby, ktoré skrývajú skutočnú tvár. Treba využiť všetky nástroje a táto e, e, e, premena musí byť skúškou s tým, či e, naozaj bude môcť pricestovať naša e, naslediteľka Sacharova e, ceny a po 20 rokoch bude môcť prevziať túto cenu a ne, bez prekážok vrátiť sa domov. Potom budeme môcť konštatovať, že niečo sa zmenilo pre ľud, ktorý bol počas 10 ročí pod skorumpovanou socialistickou diktatúrou. Ďakujem pekne a teraz v mene politických skupín Pán mene EPP, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som eh, chcel vyzvihnúť eh, prepustenie eh, vedúcej predstaviteľky opozícii v Barme po mnohých rokoch domáceho väzenia. Tiež by som chcel viedriť nádej, že toto prepustenie nebude ojedinele a že sa dostane slobodu viac ako 2000 politických väzňov, ako povedal pán kolega Posad. V opačnom prípade to bude len um, kozmetická úprava. Chcel by som tiež povedať, že bol by som rád, keby sme podporili Aung San Suu Kyi pri eh, obnovení jej strany um, Národnej ligy pre demokraciu, ktorá bola rozpustená v maji tohto roku. Um, Ide o obrovskú náročnú úlohu a preto si myslím, že musíme naďalej vyvieť medzinárodný tlak, pretože vojenská chunta e, sa nevstúpila na cestu demokratizácie, naopak títo nedávne voľby v žiadnom prípade neboli ani spravodlivé, ani slobodné. A preto si myslím, že mali by sme naďalej veľmi pozorne sledovať túto krajinu. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny SND, pán Martin. Vážený pán Pani predsedajúca, som naozaj rád, že sme ukázali takúto jednotu v Európe z oči voči Barme. Myslím si, že by sme toto naše uznesenie mali naozaj pretlačiť. Nikoho nepotešili tie eh, hanebné voľby v Barme. A každý sa potešil, keď eh, sú ti uvoľnili z domáceho väzenia, ale každý samozrejme odsudzuje ďalšie neslobody, ktoré sú v krajine prítomné. Tieto voľby, ktoré sa odohrali, boli síce falošné, ale mohli by byť novým začiatkom, ak by sa nám podarilo presvedčiť chuntu, aby prepustila aj ostatných politických väzňov, tak ako povedali ostatní predračníci. Ak by sa nám podarilo presvedčiť chuntu, aby povolila ďalšie hnutia a vydávanie politických vyhlásení, ak by nová vláda a garla- parlament zlepšili ľudské práva, základné práva v Barme a sociálne a ekonomické podmienky ľudí v tejto krajine, možno o pár ľudí by naozaj aj iné inštitúcie už mohli vstúpiť na cestu rokovania s barmským režimom a vidieť lepšiu budúcnosť pre túto krajinu. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok. Bohužiaľ, pani Uland nie je v snemovni, preto dávame slovo pán Johna Kimu zo skupiny ECR. Jednu minútu. Je to naozaj tak Vláda prepustila jednu známu osobnosť a tým ukazuje svetu, že je vraj demokratická, že sa stará o ľudské práve. Avšak za touto fasádou nič sa neskrýva. Nie sú žiadne skutočné zmeny. Je to len politické divadlo. Chvála Bohu, že táto žena je nakon nec e, slobodná, ale e, v tomto divadle e, ide o tragédie tisíce ľudí, ktorí sú stále vo vezení. To znamená, že stále musíme vyzvať na prepustenie politických väzňov v Barme. Domnievam sa, že táto výzva, výzva Aung San Suu Kyi je veľmi dôležitá toto posolstvo e, e, sa týka celej Ázie. Aktivisti pre ľudské práva v Číne tiež sa odvolávajú na Osan Suu Kyi a nesmieme na to zabudnúť. A nezabudneme. A teraz e, postup Catch the Eye. Pán Kutaš. Ďakujem pekne mm. Pani predsednička, od februára tohto roku Európsky parlament stále volal po prepustení Aung San Suu Kyi, ktorá bola pod e, domácim väzením od roku 90 to, že barmská e, vláda sa rozhodla ju prepustiť, je to krokom správnym smerom. Napriek tomu nemôžeme považovať túto situáciu za riešenie ľudskoprávnej situácie v Barme, pretože viacerí aktivisti sú stále vo väzení. V rámci Lisabonskej zmluvy máme ustanovenia, ktoré nás vyzývajú podporovať mier, pokoj a spoločné hodnoty, rešpektovanie ľudských práv, demokraciu a ľudskej dôstojnosti. E, Európska únia sa nesmie e, obmedziť na podporu týchto hodnot iba vo vnútri únie a preto vyzývam, aby sme vyseli poslanie solidarity s občanmi Barmy ktorí sa e, e, snažia e, pod tlakom vlády dosiahnuť respektovanie vlastných práv. Ďakujem, pán Tarabela. Ďakujem pekne, pani predsednička. 7. novembra sa uskutočnili prvé voľby po 20 rokoch. Mohli by sme sa tešiť, ale opäť dnes musíme odsúdiť túto krajinu, pretože ignoruje ľudské práva a aj slobodu prejavu voľby. Hm, to musí byť voľba, ktorá sa zrealizuje prostredníctvom ehm, hlasovania, ale opozícia nemala prístup k ehm, médiám, nemohli sa slobodne vyjadrovať ani správne zastupovali obyvateľstvo. Barma opäť nie je e, slobodná a e, vojenská chunta e, všetko kontroluje a bude to tak, pokiaľ nebudú skutočné slobodné a spravodlivé voľby. Oslobodenie súti, to je gesto správnym smerom. My to uznávame a vítame to, ale mali by tu byť ďalšie gesta, pretože to tu už viackrát bolo pripomenuté. Je tu mnoho ďalších politických väzňov. Thank you. Ďakujeme za príspevok. Pán Silvestras. Ďakujem, pani predsedajúca. Vítame fakt, že Aung San Suu Kyi bola prepustená. Páčia sa nám obrazy z tejto krajiny, kde sú entuziastickí ľudia, ktorí ju vítajú, ktorí chcú, aby bola doma nie v domácom väzení. A v časoch takéhoto nadšenia, takýchto oslav, aj ľudí, ktorí fandia opozícii, zostáva otázka, čo s chuntou. I keď pani Sutí bola prepustená, je to iba známkou propagandy, alebo to máme čítať ako prvú známku toho, že sa v tejto krajine uznáva sloboda vyjadrenia a že sa postupne prepustia všetky, všetci politickí väzenia, e, väzni z väzenia? Sú tieto voľby znakom prvých demokratických volieb? Myslím si, že si to musíme premyslieť a, a napokon e, sa prihlásil pán Sonik. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, stále si pamätáme na tie roky, kedy Lech Valesa bol oslobodený, alebo aj Nelson Mandela. Takéto oslabo, oslebo, oslobodenia znamenali nádej pre slobodný svet. Znamenali, že všetko utlačanie sa skončilo a že e, vlády niečo chcú zmeniť. Oslobodenie sú ti e, je obrovskou výzvou aj pre nás. Bez spolupráce medzinárodných e, vlád by to určite dnes nebolo tak. Ja si ešte dobre pamätám na to, keď e, v časoch komunizmu e, slobodné vlády prichádzali na navštevu. Bola oficiálna časť, ale boli aj neoficiálne rozhovory a stretnutia s Lechom Valesom a vždy mu slúbili podporu. Mňa teší, že pani Eštonová čo skoro vycestuje do Barmy a že sa stretne e, snáď aj s sú ti a e, aj európska delegácia bude vyslaná a snáď príde aj ja sú ti do Strasburgu. Vážená pani predsedajúca, tak ako my všetci, a ja by som rád vzdal hold pani Suti, ktorej sloboda bola znovu nadobudnutá. Dúfam, že laureátka Nobelovej ceny a Sacharovej ceny zostáva symbolom nádeje pre lepšiu budúcnosť, ktorú si ľudia žijúci v jej krajine naozaj zaslúžia. Je dôležité, aby pani Sutí sa mohla nerušene pohybovať po krajine, aby mohla sa tešiť slobode jadrenia. Ale všetky zostávajúci, všetci zostávajúci politickí väzni, ktorých je vyše 2000, ako už poznamenal pán Pozeld a pán Preda, by sa mali takisto prepustiť z väzení. To by umožnilo prechod k inkluzívnejšiemu systému vlády. Barma alias Jarmansko majú taký systém, ktorý nezodpoveda medzinárodným štandardom ani podmienkám, v ktorých by mohli opozičné strany voľne súperiť. Takže celkový fakt uvoľnenia, oslobodenia Pani Suti, vítame, ale napriek tomu vidíme všetky ťažkosti, ktoré zostávajú. Uznávame rozhodnutie istých opozičných strán nezúčastniť sa, ale všetli sme si aj fakt, že iné politické strany, etnické strany sa zúčastnili na voľbách. Rozhodli sa využiť túto príležitosť a k tomu im môžeme zagratulovať. Voľby ako také ešte nepremenia krajinu na demokratickú, ale ponúkajú okienko vstup do nového začiatku a aspoň uvádzajú istý stupeň pluralizmu do existujúceho systému. Napriek dôkazom, ak by sme si naozaj predstavili, že tieto voľby budú začiatkom pozitívneho procesu, mohli by sme povedať, že ide o vítaný vývoj. Európska únia by potom bola ochotná spolupracovať s barmskou vládou a by posilnila to, že sa tieto voľby stali začiatkom novej a pozitívnej fázy vo vývoji, vývoji barmy. My si musíme napriek tomu všetkému obozretne e, sledovať, čo sa deje v barmskej spoločnosti, či nové inštitúcie naozaj zaistia ľudské práva a základné slobody a či budú v praxi vykonávať lepšiu politiku a dbať na politickú a hospodárskú sociálnu situáciu občanov. V krajine by sa mal viesť zmysluplný dialog medzi všetkými zainteresovanými stranami a takýto dialog by okrem prechodu k občianskej legitimnej spoločnosti a systému vlády, ktoré, kde sa zodpoveda vláda občanom, by mal zaviesť aj právny štát, rešpekt k ľudským právam, úctu k základným slobodám. Európska únia opakovane vyhlásila, že podporuje takýto proces. Naďalej budeme všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, podporovať dialog a zaangažovanie sa OSN a ďalších inštitúcií. Ďalej budeme využívať aj reštriktívne opatrenia, aby vláda celkovo zlepšila svoj výkon. Aspekt ľudských práv je zabudovaný do našich programov, ktoré poskytujú pomoc rozvojovému svetu. A tieto sú ďalej prepojené s občianskou spoločnosťou a časťou administratívy v daných krajinách. Pokúšame sa zaangažovať vládu tak, aby uznala svoju zodpovednosť voči mileniovým cieľom, cieľom. Ľudské práva, rozvoj a dialog sú a zostanú uhoľným kameňom našich politík. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár, za váš príspevok. Dostala som sedem návrhov na uznesenie. Rozpravu týmto uzatváram a začíname hlasovať. Prvým